úniou a Čínou a štátu trhového hospodárstva. Ako prvý dostane slovo Bernd Lange. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne, bez pochyby Čína je dôležitým obchodným partnerom a pre, a pre veľa pracovných miest v Európskej únie je obchod s Čínou veľmi dôležitý a preto je táto otázka, o ktorej tu teraz hovoríme, veľmi citlivou. Ako iste viete, Čína, a to bol veľký pokrok, Čína v roku 2001 e, vlastne vstúpila do VTO o, v rámci protokolu o vstupe a držala sa pravidel VTO a v rámci tohto vstupného protokolu v článku 15 kde sa ukotvila vlastne 15 15, -ročná, 15 e, -ročné obdobie, ktoré sa týkalo antidumpingu a tam sa takýmto spôsobom vyrieši situácia na 15 rokov a v decembri tohto roku vlastne toto prechodné obdobie vyprší a preto musíme e, sa zamyslieť nad rýchlym riešením tejto situácie, to bez pochyby, pretože naša, naše postupy v rámci antidumpingu e, súvisia s našim obchodom s Čínou, pretože 80% všetkých postupov, ktoré máme, súvisia práve s Čínou, pretože cenotvorba je pokrivená a vlastne uplatňujeme cenotvorbu zo strany tretich štátov, pokiaľ ide o naše opatrenia boja proti dumpingu. Preto si musíme uvedomiť, čo to znamená, keď 11. decembra toto prechodné obdobie vyprší a takýmto spôsobom A potom vlastne tento štatút travého hospodárstva bude pridelený, alebo mal by byť pridelený Číne. Ale na druhej strane tie páky, ktoré máme na to, aby sme e, podporili opatrenia pre bezpečný obchod. Jednoducho tieto naše nástroje nesmieme pustiť z ruky. Ide mi však o to, aby sme postupovali korektnom čase, pretože si to vyžaduje určitý čas a rada ako parlament, ako zákonodárci sa musia dohodnúť na postup a preto sa ja pýtam, že kde vlastne sme kde vlastne uplynulo tých 15 rokov, ktoré sa teraz končia. Možno, že sme sa tomu mali začať venovať skôr. Máme tri možnosti, čo sa dá v tejto oblasti urobiť. Môžeme to nechať bežať tak, ako to je doteraz, takže vlastne ten sa automaticky dá Číne ten štátu trvého hospodárstva takýmto spôsobom vlastne pustíme z rúk tie možnosti boja proti, anti, eh, proti e, dumpingu. Austrália takýmto spôsobom postupuje, môžeme si to overiť. Austrália momentálne v takejto situácii jednoducho nemá žiadnu možnosť brániť sa, takže toto nechceme. Potom je druhá, druhá možnosť, že povieme jasné nie, kde vlastne automaticky bude žaloba na úrovni VTO a ešte je tu možno tretia možnosť, ak sa pozrieť na tento protokol celkom presne, tak vlastne vidíte, že tu manevrovací priestor v rámci tohto protokolu ukotvený, pokiaľ ide o alternatívne metódy, preto všetkým pokiaľ ide napríklad o otázku cenotvorby, pokiaľ ide o otázku tretich štátov, ktoré sú prizývané, ale takisto aj pokiaľ ide o povinnosť dokázať, a to takisto treba celkom detálne analyzovať, či v tejto oblasti urobíme nejaký pokrok na to, aby sme aj po dátum 11. decembra mali ešte patričné rozumné opatrenia ochranné proti dumpingu. To znamená, že musíme viesť dialog s našimi čínskymi partnermi na to, aby sme mali na konci nejaké rozumné riešenie. E, dialógy musia prebiehať tak, či tak, pretože jednoducho nemôže to byť tak, že prostredníctvom štátnych dotácií vlastne e, narastá nadprodukcia, ktorá sa vlastne predáva potom na európskom trhu, ako pokiaľ ide o oceliarstvo napríklad v súčasnosti. Tu jednoducho musí byť nadviazaný dialog, nemôže to byť tak, pretože 18. februára napríklad bude veľká demonstrácia práve z Eh, osilárskeho priemyslu v Bruseli. A tu sa vlastne dostane k samotnému jadru. Boj proti dumpingu, eh, to si vyžaduje konkrétne eh, údaje, potrebujeme dopadovú štúdiu, a keď tieto tri efekty budú mať vlastne konsekvencie, akým spôsobom chceme urobiť to, aby sme neohrozili naše pracovné príležitosti a ako chceme podporiť priemyselný rozvoj v Európe, veď ho predsa chceme, pokiaľ ide o HDP, o 20% posilniť a neoslabiť. A rada nie je tu dnes zastúpená, Neviem to pochopiť, prečo tu nie, pretože vlastne od apríla roku 2014 zlyháva rada, pokiaľ ide o reformu týchto ochranných opatrenia. a na druhej strane vlastne plače krokodíle srdci, pokiaľ ide o túto otázku, či by sa mal udeliť štátu trhového hospodárstva Číne alebo nie. Takže potrebujeme jasné línie a preto apelujeme na vás, pani komisárka, čo vlastne chcete predložiť, kedy to chcete predložiť a aký bude obsah toho, čo predložíte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Lange. Teraz za komisiu sa vyjadrí pani komisárka Malmstromová. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Lange. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa a hovoriť o, na túto tému s poslancami. Rada budem aktuálne informovať poslancov, o, ako sme ďaleko v tejto problematike. Chcem zdôrazniť, že tu otázka neznie, či Čína je alebo nie je trhovým hospodárstvom. Jednoducho nie je aspoň nie takým spôsobom, ako my ponímame to, ten, tento pojem. Ide o to, či by EÚ malo zmeniť metódu a na výpočet dumping v rámci antidumpingových vyšetrovaní v EÚ. A otázka znie tak, ako povedal pán Lange, ohľadom toho, že expiruje 15-ročné prechodné obdobie po tom, čo Čína vstúpila do VTO a zmena metodiky antidumpingového výpočtu a aký to má dopad pre naše pracovné miesta a priemyselné odvetvie. Antidumping predstavuje iba 1,38 všetkých e, dovozov z Číny, ale môže významným spôsobom uľahčiť život jednotlivým firmám, ktorí trpia z nekorektnej hospodárskej súťaže, čiže to dumping alebo dotácie. Analizujeme tie tri alternatívy, o ktorých hovoril pán Lange. Poprvé, nemeniť EU legislatívu Čína jednoznačne očakáva, že EU bude uplatňovať protokol VTO a zmení metodiku 11. decembra tohto roka. Ak tak neučiníme, tak to môže mať dopad na naše obchodné investičné vzťahy, okrem ďalších potenciálnych právnych sporov. Táto situácia môže niečo stať európske podniky, aj čo sa týka pracovných príležitostí a tieto účinky sú ťažko odhadnutelné, priam nemožné je ich odhadnúť v budúcnosti. Môžeme len špekulovať. Je tu riziko, že táto alternatíva e, zabezpečí to, že EÚ poruší pravidla VTO, že to môže mať hospodárske dopady. Sú rôzne interpretácie časti 15 prístupového protokolu činy a je tu jasná interpretácia, ktorá tvrdí o tom, že aspoň niektoré ustanovenia jednoducho expirujú. Druhá alternatíva to by bola e, vypustiť Čínu zo zoznamu krajín, ktoré nie sú trhové hospodárstva, z našich zoznamov bez nejakých podmienok. To bude mať hospodárske škody na mnohé európske priemysly a politicky je to nereálne. Predbežný odhad dopadov tejto alternatívy ste dostali v informačnom materiáli. Tretia možnosť, vymazať Čínu zo zoznamu krajín trhového hospodárstva a zároveň prijať zmierovacie opatrenia a posilniť defenzívne nástroje, obchodné nástroje EÚ v plnom rozsahu zohľadniť mnohé deformácie, ktoré ešte stále existujú v čínskom hospodárstve a tým zachovať efektívny antidumpingový nástroj. Samozrejme, my si uvedomujeme, že všetky tieto alternatívy majú hospodárske, sociálne dopady a musia byť náležite vyhodnotené. Bez ohľadu na to, akou cestou sa uberieme, komisia chce zachovať silný antidumpingový nástroj, by chránila naše odvetvia pred nekorektnej hospodárskej súťaže a zároveň chceme dodržiavať medzinárodné predpisy. Dostali sme právne rady, podľa ktorých aktuálna metóda výpočtu dumpingu musí sa zmeniť e, v okamihu, keď vyprší prechodné obdobie 15-ročné a ani alternatívna interpretácia neznamená nič iné. Takéto analogický prístup ku krajinám, tak ako je to v našej aktuálnej legislatíve, jednoducho už nebudeme môcť používať. Takže to sú základné alternatívy, všetky sú veľmi zložité na tej odbornej úrovni a všetky majú svoje dopady. My robíme hĺbkové hodnotenie dopadov. Ten materiál, ktorý ste dostali, sú iba takým predbežným eh, prvým hodnotením a samozrejme chceme vás vždy v plnom rozsahu informovať. Predložili sme vám tento dokument, tam sú predbežné zistenia a je to súčasť tej transparentnosti, ktorú s vami chceme mať. Čo sa týka spolupráce s ďalšími zainteresovanými stranami, to bola takisto jedna z otázok. Komisia má pravidelné kontakty s hlavnými zainteresovanými stranami, pre všetkým zastupcami priemyselných odvetví EÚ a e, tí všetci sa vyjadrili. Predbežné zistenia hľadom dopadu na zamestnanosť európsky priemysel, e, tu sme vychádzali z dobrej metodiky, z existujúcich údajov, e, E, zo všetkých vzťahov, ktoré máme s Čínou a podľa tejto štúdie je odhad nasledujúci. Negatívne dopady na pracovné príležitosti, zmenu, zmeny výpočtu na normálnu výpočet antidumpingu sú to odhady. A pri každom scenáre sme neprijali žiadne zmierovacie opatrenia. Čiže to vždy ten scenár najhorší možný. V sektoroch, na ktoré sa vzťahujú antidumpingové opatrenia teraz, odhadujeme asi 35 až 75 tisíc pracovných miest by sa mohli stratiť z dlhodobého hľadiska, ak sa pozrieme na ďalšie sektory, ktoré by mohli byť postihnuté e, podľa štúdie sa uvádza 73 tisíc až 188 tisíc pracovných miest, o ktoré by sme prišli. Ak sa zohľadnia možné dopady na odvetvia, ktoré sú nadviazané v celom reťazci hovoríme o 63 tisíc až 210 tisíc pracovných miest, do ktorých by sme mohli prísť. To je veľa, a je to dôležité, ale je to oveľa menší dopad, ako vychádza, ako uvádzajú iné štúdie, napríklad e, Economic Policy Institute z Washingtonu. A tieto odhady opäť sú bez akýchkoľvek zmierovacích faktorov, to treba mať na pamäti. Ale musíme tieto rizika brať vážne, musíme ich zohľadniť a to nám pripomína význam tejto problematiky čo sa týka ďalších otázok, koordinácie s ďalšími štátmi, áno, sme v kontakte s ďalšími partnermi na túto tému, ale musíme si uvedomiť, že všetci členovia VTO musia dodržiavať svoje závisky a prijať patričné opatrenia. Naš, niektorí naši obchodní partnery nemusia meniť legislatívu. My ak chceme niečo zmeniť, musíme zmeniť legislatívu. To chvíľu potrvá. Niektoré krajiny jednoducho môžu rozhodnúť za 5 minút. Tým sa líšime od iných partnerov, ako napríklad Spojených štátov. Avšak Takže sme v, v veľmi špecifickej situácii v tom zmysle, že sme jedinými, ktorí explicitne uvádzajú Čínu ako netrhové hospodárstvo pre účely antidumpingu. Takže ak sa rozhodneme zmeniť metodiku antidumpingu, ešte sme sa nerozhodli, iba vyhodnocujeme všetky alternatívy, ako som povedala, ale ak by sme sa tak rozhodli, tak by sme museli meniť legislatívu. A v tejto legislatíve, e, samozrejme, vy by ste boli spolu e, legislatívcom, bol by to návrh komisie na Radu a Európsky parlament. E, čiže v tom procese by ste mali svoje slovo plný rozsah. Ale tam ešte nie sme, chcela som vás iba aktuálne informovať a budeme v tejto diskusii pokračovať, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne, že ste dali túto tému na program. Ďakujem pekne, pani komisárka. V mene EPP pán Winkler na pol druhá minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyňa kolegovia metóda obchodného vzťahu medzi EÚ a Čínou by e, nemala znamenať, že EÚ nesplnila tých 5 e, kritérií EÚ pre trhovú ekonomiku. Sú tu minimálne tri dôležité aspekty, ktoré treba zohľadniť. E, právny, e, Ehm, tá veľmi diskutovaná automaticita, čiže je potrebné eh, upraviť aj legislatívu EÚ a povolenie eh, tohto prístupu prečinu automatické. Eh, ide tu o desiatky tisícov európskych pracovných miest, ktoré sú tak povediať týmto ohrozené a geopolitický kontext EÚ e a Čína sú strategickí partnery, je potrebná väčšia spolupráca, menej antagonizmu Takže e, treba navrhnúť e, právne e, pr- priechodné e, riešenie, ktoré bude v súlade aj s princípami VTO. Komisia teda musí umožniť aj antidumpingové prípady proti Číne v budúcnosti. Celé posúdenie a rozhodovací proces musí byť transparentný a e, mali by v tom byť, e, e, mala by v tom byť zapojená aj podnikateľská obec EÚ aby eh, tu neboli iba intervencie zo strany štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Za socialistov David Martin, nech sa páči, pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, vieme už 15 rokov, že rozhodnutie o e, eh, štatute Číny ako trvá ekonomiky treba prijať tento rok, ale zase, že komisia neprijala žiadne rozhodnutie, nemá jasnú stratégiu. My sme my dúfame, že teda dnes začnú seriózne diskusie s parlamentom, s členskými štátmi, s európskym priemyslom, s odvod, odbormi a s čínskou vládou, že odkiaľ, e, kam sa tým budeme odtiaľto oberať. Potrebujeme dobré vzťahy s Čínou a vieme, že Čína e, je presvedčená, že by mala mať automaticky tento štatút e, trhovej ekonomiky, ale v roku 2007 sme mali reálne očakávania do roku 2016, že Čína samotná bude trhovou ekonomikou a je zjavné, že ňou nie je. A komisia to jasne povedala, že Čína nie je trhovou ekonomikou. A preto nie je možné automaticky poskytnúť tento e, štatút Číne. Nemôže e, jednoducho svoju nadmernú kapacitu e, len tak presadiť na európsky trh. Momentálne je 52 prebiehajúcich šetrení týkajúcich sa dumpingu nielen v oceliarskom priemysle. Musíme to stále hovoriť na európskej úrovni, že nie je protekcionistické bránica proti neferovej e, súťaži EÚ. Potrebuje moderný, efektívny režim e, nástrojov na teda obran v obchodnej politike. A to je pre našu skupinu podnika Sine qua non. Eh, v tejto súvislosti ďakujem, pán predsedajúci. E ďakujem. Za ECR Emma McLakin, jedna minúta. Kolegovia, trho, štátu trhovej ekonomiky pre Čínu je asi jedna z najťažších úloh, ktorými sa Európska únia bude tento rok zaoberať. Je tu mnoho aspektov, ktoré musíme mať na pamäti počas tejto rozpravy v prvom rade. E, na základe stanoviska právnej služby parlamentu komisia si musí uvedomiť, aké má záväzky v rámci legislatívy VTO, pokiaľ ide o zmenu antidumpingovej legislatívy, berú z úvahy vypršaný článok 15a e, Čínskeho protokolu o prístupení. Na druhej strane e, si viac než uvedomujem význam eh, eh, tohto rozhodnutia vzhľadom na ocerský priemysel v mojej krajine, ktorý je momentálne na kolenách a nikdy sa eh, nepodarí mu opäť vstať na vlastné nohy. A to hlavne aj vzhľadom na čínsky trh s ocelou. Čiže bez ohľadu na to, aké kroky budú prijaté, musí naša antidumpingová, naša antidumpingová legislatíva ostať vymožiteľná. A preto Vyzývam komisiu, aby túto časť stratégie e, zahrnula, e, do toho zahrnula aj e, posúdenie dopadu, ale aby sa tiež pozrel aj na plnú osobnosť toho, čo máme v našej, k dispozícii ako nástroje na obranu v obchodnej politike. Ďakujem za liberálov Marite Scháke. Ďakujem, pán predsedajúci komis, vážená pani komisárka, kolegovia. Nie je povolené uvádzať na trh prostriedky v e za e, dumpingové ceny. Otázka teda je, ako to čo najlepšie riešiť, pokiaľ ide o vypršanie protokolu e, o pristúpení Číny do VTO, ktorý bol podpísaný pred 15 rokmi. Otázka teda nie je o tom, či sme presvedčení, že Čína má zdravú ekonomiku, či ceny stavuje dopyt a ponuka čo tak nie je. Otázka, pre ktorou stojíme, je, ako by sme mali riešiť nelegálne obchodné praktiky Eh, dôležitého obchodného partnera. Eh, moja skupina je presvedčená, že to musíme riešiť komplexne, eh, s chladnou hlavou. Niektorí e, tu už zaujali veľmi emocionálne stanoviská, alebo chcú využiť tento moment na to, aby presadili svoj zoznam želaní v oblasti protekcionistických opatrení, ale zase zabúdajú, že v Európe sú aj importéri, aj exportéri a ekonomický pohľad nie je jediný, ktorý treba zohľadniť. Myslím, že potrebujeme podrobnú dopadovú štúdiu a potrebujeme právnu analýzu a musíme posilniť, posilniť e, systém založený na pravidlách. Najmä vo vzťahu k Číne je kľúčové, aby e, sme aj na strane EÚ e, nechali po, činoch, po, po, skut, po slovách nasledovať e, skutky. Znamená to, že potrebujeme efektívne nástroje na obranu politiku v oblasti obchodu, aby sme bojovali proti e, nelegálnym praktikám zo strany Číny alebo ktorejkoľvek inej krajiny. Som presvedčená, že musíme túto vec riešiť proaktívne a e, nemyslím si, že správne sú tie návrhy tých, ktorí hovoria, že to treba prenechať na arbitráž VTO. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Šolc. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Naša diskusia by sa nemala z, z, v otázke, či je to trhové hospodárstvo pre nás je veľmi dôležité, aby Čína každoročne e, stúpala o 12 minimálnej mzde. To je dôležité pre európskych e, e, investorov. Dôležité je to tak preto, aby sa redukoval tlak na platy a stúpla by kúpna sila. O čo tu ide, je to, že treba reagovať na dumping. Chceme pracovné miesta, zachovať ich v Európskej únii, ale aj v Číne. Na to nepotrebujeme e, e, nezhody o kalkulačné vzorce. E, preto otázka na vás, pani komisárka. Ja vám tu predostieram konkrétny návrh. Potrebujeme postupovať aktívnym spôsobom, a preto navrhujeme bilaterálny antidumpingový e, spôsob dohod s Čínou. Chceme sa dohodnúť na tvorbe cien, ale potrebujeme aj pravidla proti sociálnemu a e, ekologickému dumpingu. Ďakujeme pán kolega Šolc a teraz za zavenie na dve minúty pán Butikofer. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Čína nie je trhovým hospodárstvom, ale, ako hovorí čínska vláda, e, Musíte nás vnímať, prijať ako trhové hospodárstvo, pretože po právnej stránke je, je e, ekonomická realita e, taká, aká je. A slúbili ste nám to. Áno, slúbili sme to, ale môžeme si položiť otázku, či Čína dodržala to, čo slúbila pred 15 rokmi. Nechcem to teraz všetko nadrobné rozpočítovať. Som pripravený e, netrhové hospodárstvo uznať ako trhové, pokiaľ to nebude viesť k tomu, aby naše trhové hospodárstvo ho dumpingom tohoto netrhového hospodárstva utrpelo škody. Ak takéto škody budú hroziť, e, kladem si otázku, e, naozaj e, hrozia. Až 3,5 milióna pracovných miest je v nebezpečenství. Možno, že je to 200 tisíc, hovorí komisia, ale ja si myslím, že to by nám v podstate mohlo byť veľa. Nevieme celkom presne, preto je dôležité v prvom kroku e, posúdiť dopady. V každom prípade chcem e, varovať pred jednou vec, vecou. Vy, pani komisárka, ste hovorili e, tých 1,3 zahraničného obchodu, ktoré sú relevantné pre dumping. Ak si uvedomíme, že tie nadmerné kapacity v Číne rastú a tlačia na exportný trh, tak si jednoducho tieto, táto čísla nás nemôže upokojiť. Musíme e, pre, predchádzať. My v Európskom parlamente nechceme e, e, zbyť naivní, aby to uškodilo našim pracovným miestam. E, nemali by sme bezpodmienečne vyhovovať čínskym požiadavkám, mali by sme skôr prísť s ponukou, pretože trhové škody môžu nastať, keď e, e nebudú tu e, efektívne obranné mechanizmy proti tomu dumpingu. Inak e, tu nemôžeme prisúdiť žiadne súhlasné áno. Ďakujeme pán Butikofer. Teraz za frakciu FDD David Borelli na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. 11. decembra tohoto roku Európska únia musí jasne zdôvodniť trvalú pozíciu EÚ pokiaľ ide o trhový štatút Číny. Mali to mať samozrejme právne dopady a tiež dopady na zamestnanosť. E, ďalší poslanci sa budeme aktívne e, starať o e, transparentnosť. Musí to byť na prospech našim podnikom. Potrebujeme dokument, na ktorý sa bude dať spolahnúť. Nebude, že to byť dokument, ktorý bude E, vychádzať e, z e, materiálov podnikov o miestach v ohrození. Potrebujeme iniciatívu komisie, aby Európska únia zastávala trvalo udržateľnú pozíciu. Parlament žiada od komisie, aby seriózne rokovala, aby voči Číne boli jasné výpovede. Nemôžeme mať strach pred tým, čo by sa mohlo udiať aj Číňania nemajú na tom žiaden záujem, aby to bola konfrontácia s Európiou. Teraz v mede ENF Barbara Kapel na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Vysoko dotované na ocel e, z Číny, ktorá je cez tretie krajiny importovaná do Európy, vedie k oceliarskej kríze v Európe a tým pádom sa presúvajú pracovné miesta a podniky. Od roku 2014 komisia pri, e, iniciovala 16 antidumpingových postupov, z toho 6 sa týkalo práve e, oceliarských e, produktov. Boli tu pokutové clá vo výške mnohých percent. 44%, e, takmer polovica e, z nich sa týka Čín. Napriek tomuto pozadiu 11. decembra sa žiada automatické priznanie trhového štatútu VTO to by znamenalo, že európske podniky tu budú mať oveľa ťažšie e, hospodárske následky. Budú masívne nielen pre kľúčové formy podnik- podniky, ktoré majú vysoké náklady. 3,5 miliónov pracovných miest e, sú k dispozícii. To sa už tu spomenulo. Preto potrebujeme komplexné posúdenie dopadov a koordinované kroky všetkých. Bohužiaľ, e, pani Kapel Eh, bola vypnutá. Nemôžete hovoriť tak dlho, hovorí pán predsedajúci. Bez eh, eh, teraz nezaradený pán Kovič Henke. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať, čo sa stane, keď Čína by nás neuznala ako sústavu krajín, ktoré nemajú status trhového hospodárstva, ako by to bolo so stanovaním, stanovovaním cien. Tu v tejto sále počúvame stále o tom, že aké sú problémy, aké sú politické problémy, ale tu vlastne nerozhoduje trh, ale rozhoduje politika. Chcem sa spýtať týchto pokrytcov, ktorým Nejde o bláho ľudí, ale ide o ich veľký kapitál, o ich zisky. Vy, socialisti, chcem sa vás spýtať, čo sa stane, keď Čína povie, že každé dieťa na Vianoce dostane zadarmo darček vo výške 100 eur. Dovolíme to, ako to bude potom s európskymi deťmi, ako to bude s Čínou. Kolega Daniel Kaspari na 1,5 minúty, prosím. Vážený pán predsedajúci, pre našu politickú skupinu je jasné, že chceme od decembra, od decembra tohto roku chceme chrániť naše podniky a našich obyvateľov pred antidumpingovými cenami. O tom všetko hovorila pani komisárka. Chceme predložiť dopadovú štúdiu, hodnotenie ide nám o to, aby sme mali k dispozícii účinné nástroje a všetky, ktoré problémy máme, no viete, o protokol sem tam, ale tie problémy máme preto, že Čína nie je jednoducho trhovým hospodárstvom. Môžeme byť vďační, pretože nie je krajina ešte taká účinná, pretože ináč by spôsoboval ešte ďaleko väčšie ťažkosti No a to všetko vedie k tomu, že nejaké odvetvia priemyslu sa likvidujú a proti tomu sa musíme brániť. To je poprvé. Po druhé, želám si, aby sme si pripomenuli, že čo sa stane, a teda to sa stalo už v 2012, o čom sme tiež tu hovorili. Aj vtedy sme sa spýtali komisie, teraz zo strany výboru ITRE, a vtedy povedala naša kolegyňa Mann, aby sme trvali na tom, aby sa dodržiavali pravidlá VTO. Vyzývam našich priateľov v Číne, prosím vás, splňte aj túto časť svojich záväzkov. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Kaspari, 1,5 minúty, má slovo pani Moska. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem zdôrazniť, že my sme spokojní, pokiaľ ide o túto rozpravu, ktorá sa vedie. My sme sa o to usilovali už dávno. Nám ide o to, aby sa automaticky sa neprizná tento status trhového hospodárstva Číne. Je dobré, že sa to zatiaľ odročilo, čo hodnotíme pozitívne, keď sa to využije na to, aby sa dala posúdiť dopadová štúdia, potom sa budú správnym smerom uberať aj naše úsmer, usmernenia. Či sa teda nájdú alternatívy a nebudeme sa musieť obmedzovať iba na tie údaje, ktoré máme k dispozícii. Máme tu ešte niekoľko otázniekov. Musí sa rozhodnúť o jednej otázke. Mali sme 15 rokov čas a boli sme presvedčení o tom, e, že je nebezpečné priznať tento status trhového hospodárstva, totiž treba zhodnotiť, ako je to s jednotlivými priemyselnými odvetviami a keď antidumpingový systém sa zničí a keď toto rozhodnutie padne iba jednostranne, nebude to správne, dobre, aby nekonala komisia ideologicky. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Moska, na jednu minútu má slovo Daniel Dort. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No viete, s Čínou je to tak, že je dobrý voľný obchod. Ale keď sa pozrieme, či zohráva veľkú úlohu vláda v ekonomike, odpovedáme áno. Ale treba, sa, treba k ním pristupovať práve tak, ako ku všetkým iným. A bude to stáť pracovné miesta. Isté, Čína chce E, teda by mala hrať podľa našich pravidiel. My, my musíme žiadať e, plnenie povinnosť. Nie sú to len antidumpingové opatrenia, to je jedna čas. Mali by sme postupovať ďalej. Ďalej by sme sa mali pohnúť k investičnej dohode, potom na dohodu o voľnom obchode. Taký je prístup, náš prístup k Číne, aby sme tak musíme veriť e, vo VTO samotné aj vo voľný obchod. Ďakujeme pekne. Euh, to nie je len citlivá otázka, je to veľmi dôležitá otázka pre naše hospodárstvo, pre priemysel, pre výskum, pre nás, pre duševné vlastníctvo. Táto otázka by sa, rozhodnutie by nemalo byť prijímané zatvorenými dverami, mal by to byť verejná, otvorená diskusia, pretože ide o veľké veci, o veľa. A nemala by to byť automatika. E, teda musíme si jasne povedať, či Čína splňa kritériá trhového hospodárstva. Nevyzerá to tak a to všetci vieme. A ako Čína, kým Čína nespraví potrebné reformy, kým nebude naoz, tým, dovtedy nebude konkurencia, hospodárska súťaž korektná, ak to tak nebude, tak jednoducho bude nelegitímne dať Číne štatút trhového hospodárstva. Aspoň pre mňa. Ďakujem. Ďakujem na minút štátu. William Dartmouth, Čína chce mať štatút dlhového hospodárstva, ale stojí za upozornenie, že už teraz je najväčším exportérom tovarov do EÚ. A mimochodom sme sa niečo dozvedeli. Mimochodom, export Číny tovaru do EÚ je oveľa väčší ako to, čo robí Spojené kráľovstvo každý rok. A to bez toho, aby bola členským štátom. Čína dampuje ocel na britské trhy a následne tisíce pracovných miest oceliarstve zanikli v Spojenom kráľovstve. To je najviac hospodársky postihnutá oblasť. Celý priemysel je ohrozený. Ak by len Spojené kráľovstvo samo o sebe malo možnosť nanútiť antidumpingové tarify Číne, ale my sme sa vzdali tejto právomoci. Ale keby sme mali tú právomoc, situácia by bola iná. Bola by iná v západnom Midlands. Podľa Európskeho politického inštitútu štátu trového hospodárstva Číny ohrozí 3,5 milióna pracovných miest. Je jasné, že Čínou nemôžeme e, na, e, zaobchádzať ako s trhovým hospodárstvom. E, modrá karta, radi na ňu odpoviete, David? ste presvedčení o tom, pán Grof Dartmouth, po tom, čo tu e, sa váš premiér stretol s e, zastupcami Číny. Naozaj si myslíte, že keby Spojené kráľovstvo nebolo v EÚ, e tak by sme na Čínu uvalovali antidumpingové opatrenia? A pán Martin, ja naozaj si veľmi cením, ale ak sa snažíte povedať, že premiér jednoducho slabý a neobhajuje britské záujmy v EÚ a že neobhajuje britské záujmy voči Číne, ak si to myslíte, tak musím povedať, že s ním súhlasím. To bola jasná odpoveď. Na pol druhá minúty pán Schaffhauser. Madame le commissaire. Vážená pani komisárka, poznáte chartu? Neviem, táto charta bola podpísaná v 80 48. z iniciatívy OSN, aby preto, že po vojne bol obchodný styk pre mier a stanovovali sa tam pravidlá preto, aby sa zachoval mier a presadzoval mier. Princíp sám o sebe je jasný. E, platobná, vyvážená platobná bilancia nemôžeme jednoducho nikoho uzavrieť v jeho deficite. Musia byť spravodlivé normy, musí byť povolená pomoc od štátu, keď eh, ide o nezávislosť a suverenitu. Samozrejme aj povolené dotácie za určitých okolností a zákaz dumpingu. To všetko tam bolo v tejto zmluve. A je jasné dnes, že Čína nie je trhovým hospodárstvom, chráni sa vedie voluntaristickú politiku pre rozvoj svojej krajiny a možno ho sa až tak veľmi netrápi o záujmy ostatných. My máme s Čínou musíme vytvoriť spravodlivý obchodný styk a tento spravodlivý obchodný styk musí vychádzať práve zo základov tejto charty. Čína je prvou, ktorá narušuje rovnováhu, e, čo sa týka rovnová a vyváženého obchodného styku. My musíme niečo preto spraviť, aby ten obchodný styk bol vyvážený a dlhodobo udržateľný. A e, to nie len na základe pravidel Svetovej obchodnej organizácie, ale na základe pravidel OSN. Ďakujem pekne. Na pol druhá minúty pán e, Salvatore Čiku. Ďakujem pekne, pán predsedajúce, Kolegyne a kolegovia, nazdávam sa, že všetci súhlasíme s tým, že Čína v skutku v niektorých oblastiach pokročila, pokiaľ ide o záväzky vo VTO, ale existujú tu aj veľa problémov, na ktorých treba ešte pracovať. Máme tu diskriminovanie zahraničných podnikov, silné intervencie, ďalej je to ochrana súkromného majetku. A my sa pýtame, je to otázka byť či nebyť? Môžeme dať tento status trhového hospodárstva, či nie? Čo sa stane po vstupe do VTO? Ja si myslím, keď Čína dostane toto uznanie, teda tento status trhového hospodárstva, nepovedie to k tomu, že veľké percento pracovných miest bude ohrozené teda v našom priemysle. Potom by sme nemali žiaden prostriedok, ako ochraňovať náš priemysel, priemysel a to by malo obrovský dopad na nás. Potrebujeme dostatočné záruky, musíme hovoriť s Čínou, musíme porovnávať a hlavne Európska únia musí mať prioritnú stratégiu a to je ochrana pracovných miest. A Takisto je dôležité, aby sme mali cieľ a tým by malo byť vytvorenie ďalších pracovných miest. Nemali by sme mať iba automatizmy. My predsa potrebujeme tú spomínanú dopadovú štúdiu a dnes e, musíme polemizovať s tvrdou realitou. Musíme sa pozrieť do očí toho, čo sa skutočne v realite deje. Isté, že mnohé treba zmodernizovať, ale ja si myslím, že bude treba uskutočniť správne rozhodnutia. Viktor Bostinadiu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Predmet, o ktorom dnes diskutujeme, je veľmi citlivou záležitosťou. Musíme pochopiť jadro problému. Jedna či druhá pozícia úplná spolupráca medzi parlamentom a komisiou je nevyhnutnou záležitosťou čo je extrémne dôležité pre obe strany, ale takisto konkurencie, schopnosť európskeho hospodárstva a priemyselných odvetví. Ja som spomenul spoluprácu medzi Európskou komisiou a parlamentom, pretože to je komisia so svojimi e, odbornými znalosťami, s dopadovou štúdiou a na základe toho bude možné posúdiť najlepší prístup k tejto situácii. My potrebujeme, teda musíme predchádzať Eh, kom- komerčnej eh, konfrontácii alebo vojne s Čínou, ale súčasne absolútne dôležité, aby sa všetky opatrenia premietli do praxe, aby sme prešli dramatickým dôsledkom, teda povedzme v, podobe straty pracovných miest. Ďakujeme pekne, prerušuje pán predsedajúci. Ďakujem na jednu minútu. Má eh, slovo pán kolega Belder. Vážený pán predsedajúci, Čiže tento, toto poskytnutie statusu trhového hospodárstva Číne má veľký dopad. Vreje veľa pracovných miest, že tento status nesmieme dať automaticky komisia a ďalej eh, aj ostatné subjekty musia všetko preveriť a podľa toho postupovať No a keď poskytneme tento status určitým priemyselným odvetviam, ktorí zodpovedajú požiadkam, už to by mohla byť možnosť, možno by to mohol, mohol byť um, istý balík, ktorý by predstavoval podporu Číne. To by bola jedna z, mož- z možností. Pani komisárka, prosím vás, ne- nesklamte náš priemysel. E, Dita Harancová na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Ako iste viete, otázka možného udelenia statusu trového hospodárstva sa skloňuje vo všetkých pádoch čítaní Českej republiky. Ako ste sama povedali, nie je to iba právna otázka, ale to je otázka, ktorá bude mať ekonomický dopad a preto sa teším, že tomu venujete patričnú pozornosť. Informácie o niektorých dopadoch, ktoré ste uverejnili v minulom týždňa budete prezentovať ministrom obchodu, sú dôležitým vstupom do tejto, do tejto debaty. Viete, že asociácie pracuje s inými číslami. Preto si myslím, že by bolo dobré vniesť viac svetla do tejto debaty viete predložiť eh, plán, čo môže Európska únia urobiť v okamihu, kedy by, kedy by Čína prípadne dostala tento status trhového hospodárstva, akými efektívnymi nástrojmi by sme mohli chrániť problematické odvetvia, ktoré budú čeliť eh, zlej konkurencii. Ďakujem pekne. Roger Helmer, please. Helmer. Vážený pán predseda, Čína by nemala dostať štatút trhovej ekonomiky v, tomto okamžiku. Zdroje v Číne neprideluje trh, ceny sa voľne stanovujú na trhu, hlavné sektory priemyslu sú centrálne plánované na 5 rokov. Štatút trhovej ekonomiky stiaží e, bojovať proti e, oceliarskému dumpingu, ktorý také škody pácha v Británii a v celej Európe. Vidím tu paroly E, s energetickou politikou EÚ. Ani zdroje EÚ nepriteľuje troch. Trhy sú skreslené dotáciami a e, e, systémom obchodovania s emisiami. Všetko dominuje centrálny plán, centrálne plánovanie z Bruselu. Možno, pán predseda, by sme nemali diskutovať o Číne, možno by sme mali hovoriť o tom, či samotná EÚ si zaslúži štatút trhovej ekonomiky. Ďakujeme. Teraz e, náš e, kolega Hust, minúta a pol. Vážená pani komisárka, e, naše problémy to sú metódy, ako sa kalkuluje, počíta tento dumping. E, e, to všetko závisí od interpretácie e, tej či onej vety v nejakom doplnku protokolu, protokole, či to je naozaj vážne nie, politika by tieto e, právne e, kľúčky mala e, realizovať. Mali by sme vedieť všetko vysloviť svojim partnerom. Keď nerešpektujú našich 5 kritérií pre trhovú ekonomiku, jednoducho neuznať ju. Keď sa bránime dumpingu v masovej miere, odpoved, odpovedajú vyšetrovanie. Keď im povieme, že nemáme rovnakú interpretáciu článku 15, môžeme očakávať vojnu, obchodnú vojnu otázka e, slnečných článkov. E, Nedávame e, žiad... Či, Čína neprideluje licencie na dovoz nemeckých vozidel. Musíme zostať solidárni, to musí byť našou silou. Treba pripraviť pakt solidarity, aby sme sa vyhli tomuto rozkolu a potom ďalej fond solidarity pre naše podniky, ktoré budú obeťami týchto opatrení a v konečnej miery solidárny dialog s USA a s Japonskom, aby sme mali spoločnú komunitárnu metódu. Všetky zjednodušenia by sa mali odsúdiť. Otázka nie je to, či povedať nie, ale ako vedieť povedať nie. Ďakujeme. Prerušuje rečníka pán predseda. Musíte ukončiť, pán prost. E, rečník je vypnutý. Ďalším rečníkom na minútu je pán Jolajnen. Vážená pani komisárka Malmström, medzi tým nerobiť nič a medzi automatizmom musí existovať ešte tretia cesta na to, aby sme mali spravodlivé obchodné vzťahy medzi Čínou a EÚ. A ja sa pýtam, čo by mohla byť tá tretia cesta. Rovnakú otázku kladie európske hospodárstvo, pretože niektoré sektory, spomeniem i oceliarský e, sektor, sú v ťažkej situácii e, neserióznych obchodných postupov 8,3% eh, dovozov, ktoré spadajú pod dumping, to je veľmi, eh, znie to veľmi nevinne. A môže to byť ale oveľa viac vzhľadom na kapacitu produkčnú Číny. Potrebujeme nástroj na to, aby sme sa bránili proti nespravodlivému obchodu. Povedali ste, že po tejto výpočtu musí byť zmenená. Áno, ceny eh, v Číne to im asi nebudú, pretože tie sú veľmi neprehľadné. Musíte nám jednoducho poskytnúť nástroj, ktorý bude rovnocený s tým, čo dnes máme, ktorý by mohol na, na základe pravidiel VTO fungovať. Občania chcú, aby ich EÚ chránila a aby, jej mal, aby mala pre nich nejaký užitok. Teraz na 1,5 e, minúty pán Valenca. Množstvo e, obranných akcií proti svetu ukazuje, že Čína nie je plnohodnotným členom globálneho spoločenstva trhových ekonomík. Preto by nemal byť prístup Číne ako k trhovej ekonomike, kým tu nebudú reformy v súlade e, piatich kritérií EÚ. Treba zachovať efektívny nástroj, aby sme vedeli e, reagovať na známe výzvy, ako tie, ktoré momentálne e, majú pred sebou oceliarský priemysel a iné. Čínske spoločnosti sú, môžu vy, vybrať, dominovať mnohé oblasti a EÚ musí byť schopná príslušne a efektívne reagovať Poskytovanie MS e Číne by radik- radikálne znižilo našu schopnosť eh, reagovať na takéto skreslenia trhu. Mohlo by to mať hrozné dopady na našu ekonomiku a následne by bolo by nemožné podporiť počas hlasovania o legislatívnom návrhu zo strany komisie. Preto si myslím, že Európska komisia by mala zadať formálne posúdenie dopadov, ale koordinovať s ďalšími strategickými partnermi, aby sme preskúmali spôsoby, ako by sa táto otázka mala preskúmať, kde by boli rovnaké podmienky pre jednotlivé sektory európskeho priemyslu. Ďakujem pekne. Máte modrú kartu. Ste ochotní odpovedať na ňu? Ste veľmi štetrí, nech sa páči, pán Korvanek. Poprosíme o mikrofón. No v takom prípade, ak si kúpime napríklad auto za 20 tisíc alebo za 40 tisíc a zostane mi 20 tisíc na iné tovary, ktoré si kúpim. No ale keď sa na to pozriete z hľadiska iných priemyselných odvetví, tak e, jedno priemyselné odvetvie získa a jedno e, priemyselné odvetvie o niečo príde. A tak je to aj vo vzťahu Európskej únie a Číny? Nech sa páči, odpoveď. Pán Korvin Mike, už ste hovorili v tejto diskusii, dal som vám slovo na modrú kartu a nepoložili ste otázku, mali ste druhý prejav. To nebudem akceptovať, e, ale nech sa páči, môžete reagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. To je presne, čo som chcel povedať, že to nebola otázka na mňa. Všetci vieme, že môj kolega je veľkým podporcom zničenia Európskej únie, nemá žiadny konštruktívny dialog, takže nevidím nejaký dôvod, aby som na to reagoval alebo niečo, nejako odpovedal. Ďakujem. Teraz na minútu, Maria Arena. Ďakujem pekne, ako už povedali kolegovia, sme proti automaticizmu udelenia štatútu hosp- e, eh, trového hospodárstva nie, pretože jednoducho nie je trojím hospodárstvom, aj keď niektorí e, jednoducho sa túto otázku nekladú. Jednoducho to nie je trhové hospodárstvo. Máme efektívne antidumpingové opatrenia proti nekorektnej hospodárskej súťaži. Treba upozorniť, že musíme hľadať riešenie, čo nemusí byť nutne sektorové riešenie, pretože zohadne hovoríme o sektoroch, o celiarskom Tajvanskom a podobne, ale to nie je jediný sektor, ktorý je postihnutý takouto agresívnou čínskou politikou. Nechceme ani prístup, ktorý by staval na špecifických e, záujmoch niektorých členských štátov. My chceme nástroje, ktoré budú výkonné. Nechceme protekcionizmus, ako hovorili niektorí, ale jednoducho chceme ochranu pred agresívnymi, nekorektnými politikami, ktoré dnes presadzuje Čína. Ďakujem pekne. Dobre, na minútu. Pán Vandekamp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som predovšetkým sa chcel poďakovať pani komisárke za veľmi podrobné informácie, ktoré nám poskytla. E, som členom delegácie pre Čínu v rámci výboru pre medzinárodný obchod a zároveň som holandský poslanec a predlo- si myslím, že to je veľmi dôležitá problematika. Všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že e, musíme mať správny, e, správny postup aj v Číne. Čína musí byť naozaj skutočným e, trhovým hospodárstvom, ak to má byť na prospech svetovému obchodu. Musíme mať jasné kritéria, ale keď Čína nespolupracuje, tak potom my nemôžeme jednoducho povedať našim voličom, občanom a, a žiadať ich, aby akceptovali dumping Číny, či už je to oceliarstvo alebo solárne panely. To nemôžeme akceptovať a naozaj želám pani komisárke veľa úspechov pri podrobnom hodnotení a dúfam, že nájde správne odpovede. Ďakujem pekne. Na minútu. Joachim Šuster je ďalším rečníkom. Minúta. Vážený pán predsedajúci, potrebujeme férové podmienky obchodovania Čína to zatiaľ nerobí, vidím, vidíme to v prípade antidopingu, ktorý realizuje Čína. Ak dostane Čína status trhového hospodárstva, tak bude pre Európsku úniu ťažké postupovať v tomto hľade proti Číne. Existuje iba málo náznakov toho, že Čína by bola ochotná meniť podstatu toho štátneho a zdá sa, že si to chce zachovať pre budúcnosť. Nie je to otázku protekcionizmu zájmo, či nie ide o férové podmienky obchodovania, ale Európska únia musí prezentovať, ako chce na dumping reagovať. Pani komisárka, som troška sklamaný, že vlastne ste nepovedali nič konkrétne že čo komisia chce konkrétne podniknúť. Ďakujem pekne. Jedna minúta. Christopher Fielner. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zelení a ľavica a socialisti hovoria o trhovom hospodárstvenom. Prirodzene, keď eh, chceme mať dobré argumenty, tak sa musíme spýtať, či chceme rešpektovať e, členstvo Číny vo VTO. A e, či Čína bude rešpektovať tieto e, pravidlá obchodovania o ktorých hovoríme. A čo to bude znamenať pre pracovné miesta? Komisia sa ani nedotkala tejto otázky pri tomto preskúmaní eh, antidumpingových pravidiel. Teraz otázka našej reakcie. My máme rešpektovať pravidlá, a je treba žiadať od Číny, aby implementovala tieto podmienky. Ďakujem pekne. Jedna minúta. Teraz Emanuel Maurel. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedal kolega David Martin, predsa len tu vávažný problém s očakávaním. Už 15 rokov vieme, že ten problém príde a teraz zrazu musíme narýchlo hľadať nejaké riešenia a pod tlakom to je naozaj problém. Po druhé, Čína jednoducho nie je trhovým hospodárstvom. Jednoducho Číňania, keď hovoria medzi sebou, tak sa ani oni nepretvarujú, že to tak je. A skutočnou otázkou si musíme položiť my, čo chceme pre Európu. Akú Európu chceme obhajovať? Chceme Európu strategickú, Európu, ktorá sa chráni, Európu, ktorá je tvorivá, alebo chceme byť naivní a niektorí kolegové hovoria dobre, dáme štatút Číňanom, to ich povede k tomu, aby sa reformovali. My si to nemyslíme, my si myslíme, že úlohou Európy nie je e, byť nejakým blbcom e, na vesmírnej dedine. My jednoducho potrebujeme mať moderné nástroje obchodného styku, musíme mať hodnotenie dopadov, ale musíme si byť istí a ja dúfam, že pani komisárka pochopila, že nám jednoducho nie je jasné, jednoducho nemôžeme čine dať štatutrového hospodárstva Ďakujem pekne za toto vystúpenie. E, pani Darling, ďakujem pekne. My vieme, že toto rozhodnutie o štatúte hospo- na, o, trhového hospodárstva nás bude čakať 15 rokov, keď Čína vstúpila do VTO, ale národné vlády zámerne ignorovali dopady na nástroje obchodného styku a nikto tu netvrdí, že Čína je trhovým hospodárstvom. Takže o čom toto celé je vlastne? No, E, moji e, voliči, ktorí okolo rieky e, T-side prišli o prácu, vedia, čo robí dumping. Naše defenzívne nástroje obchodného styku sú nedostatočné. Celé roky čakáme, aby národné vlády sa dohodli na potrebnej modernizácii týchto životne dôležitých nástrojov. Británia má blokujúcu menšinu na rade a uh, E, britský minister plakal krokodílie slzy doma nad oceliarstvom a pritom na druhej strane dáva kontrakty Číňanom a blokuje potreby, potreby globálneho korektného trhu. Jednoducho teraz musí byť našou prioritou mať nástroj, defenzívne nástroj nášho obchodného styku. Ďakujem pekne. No, príjmate otázku, kolegyne? Dobre, ďakujem, nech sa páči. Ja Kolegyňa na severovýchode sa pre mne pridá, povie, že na severovýchode veľká väčšina vývozcov vyváža najviac do Číny v porovnaní s inými regiónmi alebo bude akceptovať to, že toto je súčasťou problému a nie riešenia. Súhlasíte aj s mojimi obavami, e, že e, napríklad e, jeden z piatich najväčších vývozov do Číny je šrot čo vedie k veľkej decimácii e, oceliarstva na severovýchode Británie. Ďakujem pekne, Donatan, za otázku. Áno, myslím si, že EÚ je súčasťou riešenia, čo sa týka tejto e, situácie oceliarstva. Myslím si, že návrhy ohľadom balíka cirkulárneho hospodárstva, okruhového e, recyklácia kovov, to je súčasťou potenciálneho oživenia takých regiónov, ako je Teesside a iné regióny oceliarstva E, takže práve naopak, myslím si, že EÚ môže robiť z toho veľmi veľa, ale v konečnom dôsledku potrebujeme korektnú, e, e, korektný obchodný styk a ten potrebuje korektné nástroje, defenzné nástroje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Všetci sme vlastne presvedčení o tom, že ešte prískoro na to, aby tento status Čína dostala piatich kritérií plní iba jedno kritérium pre status trhového hospodárstva. Obavy vyvoláva bezprostredný dopad na európsky priemysel v tých odvetviach, ktoré e, sú chránené antidumpingovými opatreniami. Je potrebná starostlivá dopadová štúdia, aby sme dokázali zistiť, ako je to hlavne s dopatom v keramike, v sklárstve, kde sú veľmi ohrozené pracovné miesta nesmieme dopustiť, aby došlo k obrovskej záplave európskeho trhu čínskymi výrobkami. Ak by dostala Čína tento status, potrebujeme moderné nástroje e, proti e, Číne a rada by mala zrušiť potom svoju blokádu. Ďakujeme pekne. A ako posledná má slovo pani Rodríguez Pinero Fernández. Ďakujem pekne, pani komisárka, pán predsedajúci. Máme dočinenia s jednou skutočnosťou v roku 2016 je jasné, že Čína nie je trhovým hospodárstvom. Keď sa pozrieme na dumping, keď sa pozrieme na ceny a tak ďalej. Takže vlastne tu máme dočinenia so závažnou politickou otázkou. Sme pod nátlakom Číňanov, ale komisia by, eh, nemala, eh, by sa nemala podvoliť, ale politika by nemala byť nepriateľom. Čína musí plniť podmienky, nesmie robiť dumping. Totiž dôjde k ohrozeniu pracovných miest, dotkne sa to mnohých ľudí a Jednak pozrime sa na odvetie keramiky. Napríklad v mojom regióne je 7 tisíc zamestnancov, ktorí budú ohrození. Na to sa musíme pozrieť. Ďalej dopadová štúdia, štúdia je dôležitá my by sme e, mali realizovať politiku, ktorá by nemala byť jednostredná. Prvým rečníkom je Michala Šröderová v rámci systému KHD a ďakujem pekne. Kolegyne a kolegovia, myslím si, že pani komisárka si vypočula v tejto rozprave, že máte na veľkú podporu, aby ďalšie, v ďalšom ročnom období sa komisia e, orientovala na ochranu európskeho trhu pred e, dumpingovým správaním Číny. Čo ma však prekvapuje, je situácia, o ktorej sa tu hovorilo. Pani komisárka povedala celkom jasne, v Číne nie je trhové hospodárstvo. No a zdá sa, nedá sa zabrániť tomu, aby do roka bola Čína uznaná za krajinu, v ktorej je trhové hospodárstvo. A to preto, že jednoducho uplynulo 15 rokov. Ja sa pýtam, na čo sa určilo toto 15-ročné obdobie keď ehm, sa vlastne nemuselo na nič využiť. Pani komisárka, ja si myslím, že je nevyhnutné chrániť európsky. Vnímame nebezpečenstvo sociálnych dopadov, musíme využiť aj ďalšie právne nástroje na to, aby táto absurdná situácia nenastala. Máte našu plnú podporu. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou je pani Bilba. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Čína je trhom, kde, určité sektory sa zneužívajú za práce s, s environmentálnymi štandardami, ktoré naozaj nie sú prípustné. Dnes tu máme naozaj veľké nebezpečenstvo u nás v Španielsku je to citeľné. Celý oceliarský e, sektor je ohrozený. Musíme sa tu naozaj obracať. Celá Európska únia by sa mala snažiť o ochranu tohoto sektoru. My si myslíme, že reformy v Číne by, by mali byť posunuté vpred, že by mal byť vyvinutý trhový systém, systém s trvalou udržateľnosťou kde sa dobre prerozdeluje bohatstvo. Máme tu naozaj podmienky, ktoré nie sú trvalo udržateľné a z tohoto dôvodu potrebujeme priamu odpoveď pani komisárka. Dobrý večer, kolegovia. E, preberám e, predsedníctvo. Pán Kaputo je ďalším rečníkom. Ďakujem, táto rozprava je poprvýkrát, kedy Európsky parlament s komisiou e, diskutuje o e, situácii. Komisia e, hovorí o, o posudzovaní dopadov, o tom, aké scenáre e, sa tu naznačujú. Ak by nefungovali antidumpingové opatrenie, bolo by dobre, keby komisia mala e, verejnú konzultáciu ako sa to robí pri dôležitých zákonoch, aby sa vypočul názor verejnosti. Zajtra zasadá obchodná rada a komisia ehm, členským krajinám zaslala informácie, kde sa hovorí, že 10 tisíc pracovných miest ehm, môže byť v nebezpečí. Bolo by dobre, keby sa parametre pre tieto odhady ehm, keby boli známe pri radenie MVS v Číne teda štatútu e, trhovej ekonomiky e, musí byť spojené i s plánom B. Pán Maria z tu nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani e, predsednička. Pokiaľ ide o ten trhový štat, štatút pre Čínu, musíme hovoriť o antidumpingových clách. Musíme náš priemysel a naše hospodárstvo chrániť prvom rade však musíme hovoriť o sčínšťovaní e, vlastne e, európskych ekonomík, pretože je tu určitý typ e, konfliktu záujmov, potom je tu i privatizácie, napríklad u nás v prístave Pideus je možno hovoriť naozaj o jednoducho eh, je tu množstvo prostriedkov eh, čínske podniky, eh, ktoré takto zasahujú tu i v Turecku napríklad. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ako sme si tu už v tejto diskusii vypočuli, Čína nie je trhovou ekonomikou a diskutujeme tu o tom, či my môžeme priradiť štatút trhovej ekonomiky. Nemyslím si, že môžeme. A to súvisí so skutočnosťou, že v prvom rade by sme mali podporovať Čínu v jej vývoji smerom ku krajine, ktorá rešpektuje ľudské práva, ktorá smeruje k demokracii, aby bola krajinou, ktorá bude rešpektovať životné prostredie. Ale dumping osobitne e, v oceliarskej oblasti je veľkým problémom Kľúčovým by mala byť otázka, mali by sme zabezpečiť to, aby Čína začala rešpektovať spoločné hodnoty a začala, aby začala konať ako trhová ekonomika. To neznamená, že všetko musí e, slobodné, voľné, musí mať spoločné e, etické pravidlá, pravidlá e, principiálneho obchodovania a mohli by sme pomôcť Číne, aby mala ten štatút trhovej ekonomiky, ale ten čas ešte nenastal. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem, vážená pani komisárka. Pred dvoma týždňami bolo avizované, že asi e, tisíc pracovných miest v celiastve e, v mojem volebnom okresku vo Velse e, budú zrušené. Toto by bolo obrovským zásahom národnej miestnej ekonomike. Moja strana predkladá konštruktívne návrhy na zachránenie e, veľského oceliarského sektoru ale je to veľmi zložité. Treba tu veľmi zrýchliť vyšetrovanie čínskeho dumpingu a treba rýchlo konať e, k clám, pokiaľ je uvalovaným na čín, čínsku oceľ. Tisíce tón e, e, prúdia každotýždene do Európy a hrozia stratám pracovným miestam. Trhová ekonomika takýto štát by vlastne znemožnila uvalovanie E, cieľ na čínske produkty napriek našim problémom, preto som výrazne proti takémuto zákroku. A na záver, pani Begin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsednička. Vážená pani komisárka, v minulosti E, sme zažiadali komisiu, aby náležite preštudovala štátu trového hospodárstva, ale nechceli sme mať takú spolitizovanú odpoveď na túto požiadavku. Hovoríte o e, množstvách e, pracovných miest, ale my podľa nezávislých štúdí hovoríme o miliónoch. Prečo taký rozdiel? To sú asi uh, nie objektívne štúdie. Uh, a myslím si, že uh, antidumping, uh, tu ide oveľa viac ako len antidumping a o dovoz. Uh, potrebujeme mať ko- korektné údaje. Keď máte nesprávne údaje, nedostanete správny výsledok. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali náležitú legislatívu skôr, ako sa budú musieť uplatňovať antidumpingové pravidla. Čiže nemali by ste sa jednoducho veci vzdávať. Mali by sme zmeniť metodiku výpočtu E, dopadu antidumpingu, to by bol užitočnejší prístup. Myslím si, že je dôležité jednoznačne pochopiť, e, z čoho vychádza komisia, aby vychádzala z reálnych podmienok a nie z laboratórnych podmienok. Ďakujem pekne, hovorí pani komisárka Dami a páni. Ďakujem za túto diskusiu, ktorú som veľmi pozorne počúvala. Naozaj som si vypočula vaše názory. Komisia si plne uvedomuje zložitosť všetkých aspektov e, tejto problematiky, ako aj význam pre niektoré sektory a pracovné príležitosti. Nezabúdajme, že e, hovoríme o tomto dnes práve preto, že e, čínske hospodárstvo je deformované a aktuálne zhoršujúca sa hospodárska situácia v Číne a stále väčšie nadkapacity to všetko len stiažujú spolu s kolegami na komisii E, sa snažíme viesť dialog s komisiou, je nutné, aby sa Čína zapojila do tohto dialogu a nemôžu jednoducho e, zaplavovať trh lacnou oceľou, tak ako to robia dnes. Bez ohľadu na to, čo spravíme medzi štatútom trojového hospodárstva. Ďakujem za dnešnú diskusiu. Budeme ďalej zvažovať všetky aspekty právne, hospodárske, sociálne aspekty. Samozrejme, pripravujeme e, hodnotenie dopadov, ktoré ošetrí rôzne sektory. Presahuje to len to predbežné hodnotenie, ktoré ste dostali. E, to, o ktorom ste niektorí hovorili, tam sa hovorí o miliónoch pracovných miest, to sú jednoducho vedecky nepodložiteľné štúdie, pretože okrem predpokladu, že všetok obchodný styk s Čínou by spadol pod antidumping a bol by tým oprivnený, ak som povedal, to iba 1,28 obchodného styku s Čínou, na ktorú sa stiahujú antidumpingové člá. Uh, Zistujeme, či je možné nájsť správnu rovnováhu medzi cieľom poskytovania ochrany našmu priemyslu pred nekalou hospodárskou súťažou Číny, E, posilnením našich e, nástrojov, zachovaním pracovných miest v Európe a zároveň dodržaním medzinárodných právnych záväzkov a zabezpečiť voľný obchodný styk a investície. To je všetko v našom záujme. Táto diskusia bude pokračovať a môžem vás uistiť, že vás budeme ako parlament informovať o všetkých krokoch v týchto diskusiách. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Môžem